Vítajte všetci na dnešnom stretnutí, tak ako aj na schôdzi koordinátorov. Aj pri tejto príležitosti by som vám chcel všetkým popriať veľa úspechov. Dúfam, že ste si v auguste dobre oddychli. Dúfam, že ste všetci momentálne v takom oddychnutom stave, že sa tešíte na všetky tú, všetku tú prácu, dôležitú prácu, ktorú má pred sebou náš výbor teraz na jeseň. Na, schodze, na schodzi koordinátorov sme hovorili o tom, koľko veľa správ eh, nás čaká na výbore od dnes, od, 2, od 2. septembra. Naozaj tých správ, tých tém je veľmi veľa. Eh, veľa z nich eh, v čase e, voľby nového parlamentu boli ešte otvorené a teraz e, koordinátori majú za úlohu zadeliť tieto jednotlivé témy jednotlivým skupinám, pričom socialistická frakcia ešte nezvolila svojho koordinátora, takže definitívne rozdelenie týchto tém bude oznámené až zajtra. Dnes ale už e, náš výbor má stretnutie celý deň e, dnes, 2.9., ale takisto aj e, zajtra bude toto stretnutie pokračovať, takže dnes sme si na stretnutí koordinátorov e, povedali, podľa akých kritérií budeme zadelovať všetky tieto mnohé správy, ktoré nás čakajú, ktoré už sú otvorené a ktoré treba prideliť, ale už aj dnes máme na programe dnešnej schôdze veľa bodov, Niektoré z nich sú veľmi dôležité, týkajú sa eh, aj vystúpenia ministrov švedskej vlády, všetko predsedníctva, ktorí dnes tu budú s nami. Takže ako eh, prvý bod by sme mali prijať dnešný program. Eh, beriem to tak, že nezazneli tu žiadne návrhy na zmenu programu dnešného zasadnutia, tak ako bol zaslaný Takže beriem to tak, že sme prijali program e, dnešnej schôdze. To je prvý bod. Druhý bod to sú oznámenia predsedu. Nejaké špecifické oznámenia nemáme, ktoré by sme momentálne chceli spomenúť. Okrem toho že tie odporúčania, ktoré koordinátori majú vykonať, pokiaľ ide o zadelovanie alebo pridelovanie jednotlivých správ, e, tie budú, ako som už povedal, vykonané zajtra na začiatku dnešného, e, zajtrajšieho pardon, e, stretnutia. Čiže to boli oznámenia predsedu a môžeme prejsť na ďalší bod v dnešnom programe. Ten sa týka e, pracovného programu. Working program uh, urgent matters for the Libe Committee at the beginning of the parliamentary term. V tejto veci No je dobré, že zoznam prebehajúcich legislatívnych postupov ste dostali. Dostal to k dispozícii každý poslanec, ktorý sa zúčastňuje zasadnutia výboru. Ako aj to, komisia to chce predložiť pred koncom roka. Pred ďalším zasadnutím výboru LIBE naši zástupcov, naši spravodajcovia a koordinátori predložia témy, ktoré budeme diskutovať prioritne. Pre niektoré z tých legislatívnych postupov je, sa legislatívny základ zmení, ak vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva pred záverečným prijatím a publikovaním v úradnom vesníku. A to bude prípad návrhu, ktoré sa nachádzajú v treťom pilieri, čo sú policajná a súdna spolupráca. No a potom formálne začne nové, nový legislatívny postup. Potom, lebo chcel by som povedať našim spravodajcom, aby na toto stále mysleli a rovnako by som chcel uh, vyzvať všetky inštitúcie, aby pracovali v rovnakom duchu. Než konkrétne nová zmluva zmení niektoré niektoré, niektoré právne základy, alebo rozšíri ich rozsah, alebo vytvorí úplne nový právny základ. To sa týka legálnej migrácie a vízovej politiky, ktoré sú priority švedskej, švedského predsedníctva. Vo všetkých prípadoch práca, ktorá už bola odvedená, bude aktívom nového legislatívneho postupu, no a naši spravodajcovia musia rokovať s inými inštitúciami, alebo ktorí rokujú s inými inštitúciami, si to musia uvedomovať. Na záver, nová zmluva posilní úlohu parlamentu v národných medzinárodných rokovaniach o dohodách v policaj, o policajnej a súdnej spolupráci v trestných záležitostiach. V súčasnosti to írske referendum, ktoré sa uskutoční, bude mať dopad na túto perspektívu. Veci budú jasné, pravdepodobne mesiac. No a potom zmeníme, prehodnotíme náš pracovný program, ale v súčasnosti som požiadal právny servis Európskeho parlamentu, aby reagoval na vaše otázky v týchto záležitostiach a budeme veľmi radi, ak sa naskytne príležitosť a budú informovať výbor o tom, ako právny systém, právny servis Európskeho parlamentu podporí našu prácu. Pán Kajola požiadal slova. Nech sa páči. Za právneho servisu. Ďakujem za slovo, pán predseda. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predseda. Samozrejme, sme tu k dispozícii na to, aby sme vám v priebehu vašej práce, vždy keď to budete potrebovať a požadovať, poskytli právnu pomoc. Ako iste viete, hlavným cieľom právnej služby je podporiť parlamentné výbory v ich legislatívnej práci počas legislatívnych konaní. V prípade, že budete mať nejaké otázky, ktoré majú právny aspekt a ktoré môžu vzniknúť počas práce a v súvislosti s ostatnými legislatívnymi orgánmi. My sme tu k dispozícii Európskemu parlamentu, e, zastupujeme ho v konaní z, z voči ostatným orgánom parlament vždy zastupujeme v prípadných sporoch, ktoré môžu vzniknúť. Ako ste už spomenuli, pán predseda, je pravdepodobné, že Lisabonská zmluva čo skoro vstúpi do platnosti. Ak vychádzame z tohto, eh, čakajú nás dôležité zmeny v oblasti práce, ktoré sa týkajú i vášho výboru, ako ste už spomenuli. Všetko to, čo sa týka policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach, veľká časť tejto oblasti bude predmetom štandardného legislatívneho konania, ktorým je spolurozhodovanie. Nuža Európsky parlament bude mať väčšie právomoci aj z hľadiska uzatvárania medzinárodných eh, zmluv. V prípade, že by ste mali nejaké otázky, sme vám k dispozícii dnes, ale samozrejme, keď to budete v budúcnosti potrebovať, sme vám vždy k dispozícii na to, aby sme vám poskytli právnu pomoc a radu. Ďakujem. ¿Alguien quiere Ďakujem pekne, pán e, Kajola. Chce ešte niekto vystúpiť k tomuto bodu, pokiaľ ide teda o tie otvorené, živé správy? Sú k tomu nejaké otázky, nejaké pripomienky? sú nejaké otázky, pokiaľ ide o vstup e, Lisabonskej zmluvy do platnosti, e, pokiaľ ide teda o dopad tohto vstupu do platnosti na jednotlivé správy v súvislosti s prácou nášho výboru, ako to bude ovplyvnené. Všetko je jasné? Predsa len? Vy sa hlasíte, nech sa páči. Áno, vy, ne? Tak, e, tak nič. A v tom prípade, ako som už e, povedal, koordinátori hovorili o tom, akým spôsobom e, Lisabonská zmluva pravdepodobne bude mať dopad na viaceré e, témy, ktoré ešte majú cez tento výbor prejsť, prečo sme sa dohodli na istom postupe, istej metodológii, pokiaľ ide o znovu o pridelenie jednotlivých tém skupinám Európskeho parlamentu. Pán e, koordinátor ľudoveckej, e, teda frakcie ľudovcov, Busutil navrhil navrhol istý e, postup, ktorý sme prijali, e, pokiaľ ide o to, akým spôsobom sa tie správy budú pridelovať a počkáme si na prijatie Lisabonskej zmluvy, respektíve na výsledok referenda, tak v Írsku. A tak ako teraz e, pán Kajola povedal, potom budeme mať k dispozícii jednotlivé nástroje, ktoré budú potrebné na to, aby sme eh, k jednotlivým témam postupovali tak, ako eh, im prináleží pokiaľ dan, podľa daného eh, postupu schvalovania. Pokiaľ tomu už nie sú ďalšie otázky, tak si myslím, že si môžeme teraz dať malú pauzu, pretože stretnutie s, so švedskou ministerkou vnútra a migrácie, tá bude o 11. Takže dovtedy ešte máme čas, aby sme si e, aby sme si zobrali pauzu. Takže 11, teda 10.55, 10.55 sa tu opäť stretneme. Dávaj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

So, dear colleagues, Vážení kolegovia, Dear colleagues, Milí kolegovia, dámy a páni, prosím, usaďte sa. Myslím si, že je na čase, aby sme e, začali po krátkej prestávke. Sme veľmi radi, že k nám prišla švédska ministerka spravodlivosti a vnútra pani Beatrice Ask. Je pre nás cťou, e, že ste pani ministerka mohli prísť e, pretože zodpovedáte v rámci predsedníctva za oblasť spravodlivosti vnútra, okrem migrácie a utečencov. Čo je pôsobnosť pána ministra Tobiasa Bilstroma, ktorý príde do tohto výboru a pocití tento výbor svojou prítomnosťou popoludní. Pani ministerka Ask zodpovedá aj za otázku transparentnosti inštitúcií, čo predstavuje jednu z vecí, ktorá osobitne zaujíma Európsky parlament a hlavne tento výbor. Spolu pani, s pánom ministrom Bilstromom zodpovedá za prípravu tzv. štokholmského programu, ktorý sformuje budúcnosť európskej oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v nadchádzajúcich piatich rokoch. Ani nie je potrebné povedať, že aj pre tento parlament je táto oblasť prioritou. A pani ministerka e, v náležitom čase predloží Európskej rade odporúčania pre túto oblasť. Štokholmský program e, bude veľmi dôležitý ak, ako všetci dúfame, určí a uvedie do praxe nový právny rámec, rámec v rámci Lisabonskej zmluvy, ako náhle táto bude prijatá a vstúpi do platnosti. Z tohto hľadiska a predtým, ako dám pani ministerke slovo, myslím, že môžem povedať e, za celý výbor, keď e, poviem, že e, švedské predsedníctvo vnímame ako predsedníctvo, ktorou osobitnú pozornosť venuje zadefinovaniu a implementácii veľmi ambicioznych projektov. A chcel by som požiadať, aby ste spolupracovali aj s parlamentom, osobitne s týmto výborom LIBE v oblasti politik, ktoré upravujú slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť. V tomto ohľade výbor LIBE bude mať osobitný záujem na tom, e, aby bol pozvaný na ďalší ministerský summit EU-USA, ktorý sa má konať 27. oktobra vo Washingtone, abu, kde sa majú uzatvoriť dve zmluvy o e, transatlantické zmluvy o e, vypovedaní a vzájomnej právnej pomoci. Samozrejme, tento veľký úspech si vyžiada, implementácia týchto zmluv si vyžiada aj podporu Európskeho parlamentu a práve myslím preto, že by bolo veľmi rozumné, aby delegácia tohto výboru dostala príležitosť účastniť sa e, samitu a získať celkový obraz. No, teraz dám slovo pani ministerke. E, predtým, ako ona vystúpi svojim vystúpením, by som poprosil koordinátorov politických skupín. Dovolte ale predtým, aby som trošku pohovorila po anglicky predtým, ako prejdem do švedštiny, ako mi bolo povedané. Pán predseda, dámy a páni, je pre mňa veľkým potešením, že môžem byť tu. Na jar som už bola v tejto sále v, v rámci veľmi dôležitého semináru, ktorý sa venoval transparentnosti Takže myslím si, že je to určitý signál, symbol toho, že sa koná toto dnešné zasadnutie tu. Čakala som na to, kedy e, sa ujmete funkčného obdobia, keďže predsedníctvo sa ujalo e, svojej úlohy v polovici e, leta, potom nás čakali par europarlamentné voľby a potom ste sa ujali funkčného obdobia. Vážený poslanci, poslankyne. Možno, že na úvor by bolo vhodné, aby som povedala, že vám všetkým blahoželám, či už k zvoleniu, alebo znovu zvoleniu do tak významnej funkcie poslanca, poslankyne Európskeho parlamentu. Dovolte, aby som osobitne zablahožala a pánovi Lópezovi Aguilarovi za zvolenie do funkcie predsedu výboru LIBE ja i švedské predsedníctvo sa tešíme na veľmi dôležitú koordináciu a spoluprácu s vami. Dovolte, aby som načrtla priority švedského predsedníctva pre oblasť e, slobody, bezpečnosti a spolupráce spravodlivosti. Je to široká a pomerne zložitá oblasť a dúfam, že sa mi podarí venovať sa svojim tým hlavným aspektom. Som presvedčená, že určite páni poslanci, poslankyne e, položia otázky, ak niečo nespomeniem. Dnes popoludní pán ko- môj kolega Tobias Bilstrom, minister, ktorý zodpovedá za im- imigráciu, e, sa zúčastní zasadnutia tohto výboru a bude diskutovať o imigračnej a azylovej politike z hľadiska zvyšovania bezpečnosti boja proti medzinárodnému zločinu, zločinu Eh, sme pred mnohými výzvami, obchodovanie s ľudskými bytostiami, pašovanie drog a tak ďalej. To sú všetko reality súčasnosti, ale aj nové typy zločinov, napríklad tie, ktoré využívajú nové technológie či internet, vznikajú. Preto cezhraničná spolupráca v snahách boja proti eh, takýmto, eh, takémuto zločinu sa zvýšila, ale stále ešte treba viac zosilniť túto spoluprácu na to, aby sme dosiahli justičnú spoluprácu a policajnú spoluprácu v tejto oblasti. Je potrebné nájsť spoločný, viacej spoločných riešení tých spoločných problémov. Organizovaný zločin v Európe, ako aj mimo Európy, e, vôbec nezohľadňuje naše e, národné a vnútroštátne hranice. Preto nemôžeme si dovoliť, aby naše hranice, či už štátov alebo administratívne hranice, bránili príslušným orgánom bojovať proti takémuto zločinu ak e, e, sa na to pozerám z pohľadu občana, boj proti e, trestnej činnosti je veľmi dôležitý. Občania očakávajú, že spolupráca EÚ napomôže nasadeniu opatrení, ktoré budú účinné v boji proti zločinu. Občania chcú požívať výhody z slobody a spravodlivosti, preto sa snažíme zvýšiť bezpečnosť v Európe. Bez toho, aby to bolo na úkor eh, bez eh, integrity a narušovania súkromia osôb. Obč- eh, pohľad občana je vždy základom našej práce. Európska únia samotná sa nachádza vo veľmi dôležitej fáze z hľadiska ústavného právneho a dúfam a teším sa na to, že Lisabonská zmluva v blízkej budúcnosti e, nadobudne účinnosť. Prinesie so sebou viacero dôležitých zmien v oblasti spravodlivosti vnútra a bezpečnosti e, Samozrejme posilní sa aj úloha Európskeho parlamentu v tomto ohľade a ja sa teším na úzku a dobrú spoluprácu s Európskym parlamentom a výborom LIBE v budúcnosti. Vypracovanie štokholmského programu, ktorý je novým 5-ročným programom, ktorý prichádza po súčasnom hákskom programe, je jednou z najdôležitejších úloh švedského predsedníctva Švedská vláda sa snaží o to, aby sme mali ambiciozný, dlhodobý a vyvážený štokholmský program. Ambiciozný, pretože musí reagovať na uh, veľmi významnú a zvýšenú úlohu spolupráce v tejto oblasti v rámci EÚ a musí byť ambiciozný aj z hľadiska stanovenia jasných politických cieľov, ktoré chceme dosiahnuť. Musí byť dlhodobý, pretože chceme si stanoviť ciele, ktoré budú e, základom pre ďalšiu priebežnú a posilnenú spoluprácu nielen na tých 5 rokov, na ktorých e, bude stanovený tento program, program. Ako som spomenula, musí to byť vyvážený program, pretože tento program musí obsahovať vyvážené opatrenia, e, ktoré sú tak represívnej povahy, ako aj tie, ktoré zachovajú integritu a základné slobody občana. Možno, že môžem povedať i to, že základom štokholmského programu je dôležitý krok, ktorý sa už prijal. Vidíme, že teda ambície tu máme a snažíme sa o dosiahnutie rovnováhy medzi týmito dvoma aspektami, čo sa nám nepodarilo až tak dôsledne v predchádzajúcich viacročných programoch. V snahe vypracovať tento štokholmský program sme vychádzali z oznámenia komisie z júna. Poprvýkrát, keď sme diskutovali o tomto programe, bolo to na neformálnom ministerskom zasadnutí v júli a predseda pán predseda, eh, pán López Aguilar bol eh, tam prítomný Vedeli sme, že e, ste boli pozvaní e, len na, e, veľmi krátko pred samotným zasadnutím, takže sme veľmi radi, že ste si našli čas a, a chopili sa tejto príležitosti a zúčastnili sa tejto diskusie. Výsledkom tejto diskusie v Štokholme je to, že viac menej sme sa zhodli na hlavnom zameraní toho oznámenia. Mnohí moji ministerskí kolegovia zdôraznili to, že práve tento aspekt e, občana je veľmi dôležitý. A to je základom oznámenia komisie. V budúcnosti spolupráca musí vychádzať z opatrení, ktoré budú prinášať skutočne pridanú hodnotu občanom EÚ. Ďalšia oblasť, kde sme sa veľmi zhodli, na ktorej sme sa veľmi zhodli, aj to, že potrebujeme oveľa lepšie analyzovať európsku legislatívu, ale aj zhodnotiť legislatívu, ktorú už máme. Ďalšia vec, na ktorú sme sa zamerali, je to, že potrebujeme zvýšiť kvalitu európskej legislatívy, e, zvýšiť jej čitateľnosť, pochopiteľnosť a prístupnosť pre všeobecnú verejnosť, ako aj odborníkov. Musíme e, konsolidovať a implementovať legislatívu, ktorá už bola prijatá. Toto sú aspekty, ktoré e, chceme mať obsiahnuté v štokholmskom programe mnohí zdôraznili rôzne myšlienky, ako aj problémy e, so vzájomným uznávaním rôznych e, právnych, administratívnych, správnych systémov. Myslím, že sme sa zhodli na tom, že práve dôvera je základom pre spoluprácu v tejto oblasti. Potrebujeme opatrenia, ktoré posilnia túto dôveru, e, rôzne programy na výmenu ľudí, výmenu informácií, tak ako to navrhuje komisia. Takýmto spôsobom zvýšime mieru mieru pochopenia i spoluprácu i u e, strán. Mnohí spomínali program Erasmus pre proseko, e, prokurátorov, policajtov a sudcov. Áno, i naďalej platí to, to že v inštitúciách, kde ľudia spolupracujú s občanmi, pracujú s občanmi, e, zistujú, že ľudia vo veľmi malej miere alebo v obmedzenej miere poznajú právne systémy. A ak niečo úplne nechápete, tak asi ťažko tomu budete úplne dôverovať, aj keď vám povedia, že máte tomu dôverovať. Takže práve potrebujeme tieto praktické kontakty a praktické opatrenia na zvyšovanie dôvery. To sa dá dosiahnuť aj tým, že čo najskôr je potrebné odsúhlasiť minimálne štandardy, normy pre e, navrhovateľov v trestnom konaní. E, toto sú teda tie základné ciele, ale musíme sa sústrediť aj na ten vzdialenejší horizont. Štokholmský program by mal samozrejme teda zvýšiť mieru bezpečnosti občanov a zvýšiť e, akceptáciu tejto oblasti. Musíme sa zamerať aj na jednotlivé individuálne práva, e, poznať e, ľudí, ktorí, a vy sami pomerne veľa cestujete v, po Európe do tu či inde sa stretávate s rôznymi právnymi mechanizmami. Ľudia často nechápu tieto právne mechanizmy a pochopenie týchto právnych mechanizmov prostredníctvom týchto opatrení sa môže zlepšiť. Na štokholmskom zasadnutí mnohé delegácie hovorili o tom, že potrebujeme mať silnú úlohu plnenú Europolom. Europol naozaj môže výrazne pomôcť v policajnej spolupráce v, e, v spolupráci v Európe, ako aj s ostatným svetom. Z hľadiska boja proti organizovanému zločinu komisia vo svojom oznámení spomenula viacero um, oblasti trestnej činnosti, kde pilotné projekty by sa mohli zrealizovať ktoré by slúžili ako taký základ pre otestovanie nových metód, ako je pašovanie drog, počítačová e, zločinnosť, e, zločinnosť bielých, e, zločinnosť administratívnych úradníkov, obchodovanie s ľudskými bytostiami, zneužívanie detí a tak ďalej. To, a tu sa musíme zhodnúť na prioritách. V priebehu diskusí na tomto neformálnom ministerskom zasadnutí mnohí kolegovia hovorili o tom, ako dôležité sú aj vonkajšie vzťahy. Vonkajšie vzťahy e, a hranice to určite nie je vec, ktorú e, by e, trestná činnosť brala na vedomie ak by som mala zhrnúť tú diskusiu, e, ktorá prebehla na neformálnom ministerskom zasadnutí v Štokholme, tak by som povedala, že zhodli sme sa na tých hlavných cieľoch a zameraní spolupráce v budúcnosti. Teraz švedské predsedníctvo musí zabezpečiť, aby tieto aspekty boli zohľadnené a ocitli sa v návrhu štokholmského programu, ktorý predložíme a o ktorom budeme vyjednávať na jeseň a dúfam, že budeme môcť úzko spolupracovať s Európskym parlamentom v tomto ohľade a dúfam, že aj Európsky parlament príjme svoje uznesenie v tomto ohľade na jeseň. spolu s ministrom pre azylové a migračné otázky musím povedať, že e, spolu e, budeme viesť vyjednávania k prijatiu štokholmského programu. Chceme e, neskôr tohto mesiaca sa zúčastniť zasadnutí výboru Libe a Jury. Ja i pán minister Bilstrom budeme úzko spolupracovať s Európskym parlamentom v tejto oblasti teraz na jeseň a e, osobitne sa tešíme na novembrové plenárne zasadnutie tu v Bruseli. Otvorenosť v EÚ je veľmi dôležitá na to, aby sa posilnila dôvera občanov v prácu, ktorú vykonávame musíme riešiť otázku korupcie a zneužívania v správnych záležitostiach a v administratívach. Vieme, že Európsky parlament sa venuje aj týmto otázkam. Súčasné nariadenie o prístupe verejnosti k verejným dokumentom bolo prijaté na jar roku 2001 počas predchádzajúceho švedského predsedníctva. E, niektorí ste sa podielali už na e, prácach na tomto e, nariadení a na revidovaní tohto. Musím povedať, že práce na revidovaní tohto nariadenia postupujú veľmi dobre. Máme dobre premyslené riešenia, ktoré poslúžia záujmom verejnosti ako i v záujme zvýšenia dôvery. Nož a súčasne samozrejme je potrebné upraviť, modif- e, vyjasniť legislatívu z hľadiska e, skúseností, ktoré sme získali v minulosti. Švedské predsedníctvo veľmi aktívne chce pôsobiť v tejto oblasti. Snažíme sa nájsť tu riešenia už teraz na jeseň a budeme veľmi e, pracovať a konštruktívne pracovať na dosiahnutí tohto cieľa. Rada teraz skončila druhé technické revidovanie tohto nariadenia. Ešte zostáva tu zo pár otázok, ktoré ešte nie sú vyriešené, ale myslím si, že už máme celkovo takú, taký prehľad o situácii v rade e, a rada teraz e, čaká na stanovisko Európskeho parlamentu v tejto veci. Švedské predsedníctvo dúfa, že spolu s vami sa nám podarí podporiť e, e, toto nariadenie tak, ako už v čase, keď bolo prvýkrát prijaté v roku 2001 aby sme mali lepší regulačný rámec pre transparentnosť v Európe. Ako som už na úvod povedala, spoločné riešenia potrebujeme na to, aby sme riešili spoločné problémy. E, Európa teraz nemá hranice a samozrejme to zneužíva organizovaný zločin a je jasné, že nemôžeme dovoliť to, aby vnútorné hranice v Európe E, pre, tvorili prekážku boja proti medzinárodnému zločinu. Policajná spolupráca musí dobre fungovať medzi štátmi. Potrebujeme efektívny systém výmeny informácií a osvedčených postupov a pracovných metód. To je samozrejme základom preto, aby sme našli riešenia týchto problémov. Švedské predsedníctvo vníma, E, Europol ako veľmi dôležitý nástroj, ktorý napomáha cez hraničnej policajnej spolupráce v EÚ. EU. Europol tento rok oslávi svoje desiaté výročie a v nedávnych rokoch e, dostal výraznejšiu úlohu e, v boji proti medzinárodnému zločinu v Európe. 1. oktobra tohto roku predsedníctvo spolu s Europolom zorganizuje osobitné e, ministerské zasadnutie v Hágu, kde sa bude diskutovať o budúcnosti e, Europolu. Samozrejme, budeme radi, keď pán predseda tohto výboru sa zúčastní e, tohto zasadnutia a tam budeme diskutovať o úlohe Europolu a ako by sa Europol mal rozvíjať do budúcna dôležitou úlohou cezhraničnej spolupráce je to, aby sme dosiahli e, zacielenejšiu a efektívnejšiu výmenu informácií. Vnútroštátne policajné orgány majú informácie, ktoré si navzájom musia vymieňať e, a to v rámci štandardného formátu spolupráce. K tomu dochádza už v pomerne dlhú dobu, ale tu v Európe môžeme dosiahnuť štandardizovanejšie e, formy výmeny a účinnejšie formy výmeny informácií, tak aby základné normy pre zabezpečenie súkromia e, a e, ochrany osobných údajov sa e, aplikovali všade. Samozrejme, môžeme sa dohodnúť na minimálnych informáciách, ktoré sa majú zbierať v členských štátoch a to bezpečným spôsobom. Samozrejme, musíme zabezpečiť, aby, to, že sa, aby sa zbierali len naozaj tie nevyhnutné potrebné informácie. A dúfame, že sa nám počas švedského predsedníctva poľnohospodárstva podarí vypracovať e, stratégiu pre výmenu informácií v budúcnosti a ako by táto výmena informácií mala fungovať. E, výmena informácií akéhokoľvek druhu vychádza z toho, že treba, e, je, chceme zastaviť medzinárodný zločin nepotrebujeme nejaké registre o bežnej činnosti občanov chceme vytvoriť bezpečnú Európu, kde cezhraničný mm, zločin proti nemu budeme môcť e, účinne bojovať pri zachovaní osobných údajov občanov. E, to je nutnosť pre našu činnosť. Švedské predsedníctvo sa rozhodlo, že tiež sa bude venovať aj ďalším aspektom výmeny informácií. To je veľmi dôležité na to, aby sme si vzájomne mohli dôverovať. Informácie, ktoré si máme vymieňať, musia byť dôveryhodné a veľmi kvalitné. To obzvlášť platí v prípade dôkazov, akým sú DNA či otlačky e, te- e, prstov. Forenzné techniky, postupy sú základnou práce justičných a policajných policajných orgánov v boji proti trestnej činnosti. Forenzné dôkazy e, sú veľmi dôležité na prepojenie trestných činov a páchateľov e, ale aj na oslobodenie nevinných e, podozrivých. švedské predsedníctvo spolu so španielským predsedníctvom chce predložiť iniciatívu na akredovanie forenzných laboratórií. Je veľmi dôležité, aby tí, ktorí využívajú informácie z forenzných laboratórií, mohli naozaj sa spoliehať na tieto informácie, aby tieto informácie boli spoľahlivé a veľmi kvalitné. Potrebujeme spoločné, veľmi vysoké normy pre tieto forenzné laboratória, aby informácie, ktoré sa tam vypracujú, poskytujú týmito laboratóriami, mohli by mohli byť použité všade v Európe. Európe a dúfam, že Európsky parlament nám čoskoro predloží svoje stanovisko, aby sme ho mohli zvážiť v nadchádzajúcich vyjednávaniach. Niektorí si myslia, že forenzné informácie, akreditovanie forenzných laboratórií je veľmi technickou, odbornou záležitosťou. Moje ale skúsenosti ukazujú, že to sú veci, o, o ktorých možno s občanmi veľmi bežne hovoriť, veľmi ľahko hovoriť, pretože toto sú ľudia, ľudia chápu E, to je tak ako rozchody železníc. Potrebujete rovnaké rozchody železníc, aby ste sa mohli pohybovať po celej Európe, aby sme teda používali rovnaké typy DNA, rovnaké hodnotenie typov DNA e, v celej Európe. Toto sú veci, ktoré bežní občania považujú za veľmi zaujímavé forenzné informácie. To nájdete vo všetkých tých e, detektívkach v v eh, detektívnych románoch či televíznych seriáloch. Takže to ľudí veľmi zaujíma. Základom justičnej spolupráce v EÚ je vzájomné eh, uznávanie. Vzájomné uznávanie vnútroštátnych orgánov, ako aj uznávanie eh, zo strany občanov práce, ktorú vykonávame. E, orgány si musia navzájom dôverovať, ale aj uplatňovať rozhodnutia e, ostatných orgánov z iných štátov. A preto potrebujeme minimálne normy, štandardy pre našich občanov z hľadiska prístupu k spravodlivosti. Nech už sa nachádzate v ktoromkoľvek kúte Európy. Občania musia vedieť, že majú tu zaručené minimálne práva, keď sa dostanú do problémov v právnom systéme v inom členskom štáte. Môže ísť o jednoduché veci, napríklad e, o poskytnutie informácií v ich e, jazyku, ktorému rozumejú, aké práva majú v právnom konaní, e, či už sú páchateľom alebo obeťou trestného činu. A práve preto švedské predsedníctvo sa rozhodlo znovu rozbehnúť vyjednávanie o procesných právach mnohé členské štáty neboli spokojné s tým, že sa nám minule nepodarilo dosiahnuť rámcové, dohodu o rámcovom rozhodnutí v tejto otázke e, a myslím si, že aj mnohí v Európskom parlamente sú nespokojní s týmto vývinom chcem povedať e, to, že vedieme rokovania s ostatnými ministrami naozaj, aby sme mohli znovu rozbehnúť tieto vyjednávania. Ak sa nám nepodarí postúpiť v oblasti procesných práv, hrozí to, že narušíme našu spoluprácu a zabezpečenie ochrany práv občanov. To podkope alebo podkopalo by dôveru občanov e, v našu prácu. Cieľom švedského predsedníctva je dosiahnuť dohodu v otázke um, cestovnej mapy v tejto oblasti. Aby sme teda mohli postupovať krok za krokom, potrebujeme dosahovať výsledky, um, potrebujeme pomôcť tým bežným občanom. A preto táto cestovná mapa uh, by sa mala venovať aj výkladu, prekladom, čo je veľmi dôležitý nástroj pre občanov a dúfam, že tu môžem rátať s podporou Európskeho parlamentu. Súčasne musíme samozrejme zabezpečiť garanciu, zaručiť práva pre obvinených v Európe. Tí, ktorí e, boli predmetom e, trestného činu, aj ich práva musia byť ošetrené. Ak ste e, boli vystavení trestnému činu. Môže to byť aj traumatické pre danú osobu. Môže to viesť k obrovskému utrpeniu danej osoby, daného človeka po celý život. Ak sa vám trestný čin stane v krajine dokonca inej, než bývate v svojej domovskej krajine, tak máte ešte väčšie problémy. Neovládate často jazyk, neovládate právny systém, neviete, kde sa obrátiť na pomoc, pretože keď ste v zahraničí, cítite sa osobitne ohrození. A A toto je naozaj veľmi mm, náročné pre občanov. Teda, že toto sú aspekty, ktorým sa musíme venovať, keď sa venujeme otázke ochrany obeti trestnej e, činnosti. Stále e, väčšie množstvo ľudí sa, e, dos, e, sa stáva predmetom trestnej činnosti v iných krajinách a ľudia potrebujú dostať informácie v zrozumiteľnom jazyku. A práve toto je vec, ktorá sa dá dosiahnuť. My by sme sa chceli dohodnúť na stratégii na to, aby sme posilnili postavenie obeti trestnej činnosti v Európe. Potrebujeme určité usmernenia do práce v budúcnosti, kde sa dosiahne rovnováha rovnováha medzi právami obeťami a páchateľmi. Musíme naozaj veľmi profesionálne postupovať v tejto oblasti treba dodržiavať princíp nediskriminácie e, u obeti na základe veku, um, náboženstva, uh, etnickej príslušnosti a tak ďalej. Je potrebné, aby sme týmto ľuďom tak pred, ako aj počas uh, súdneho konania poskytli náležitú pomoc. Toto sú veci, ktoré Európsky parlament zdôrazňoval už v minulosti a myslím, že budem môcť rátať s vašou pomocou v tejto oblasti e, pomoci obetiam trestnej činnosti. Je veľmi dôležité, aby tí, ktorí boli predmetom trestnej činnosti, aby e, im bolo možné e, pomôcť a informácie by sme mali poskytovať oveľa lepším, účinnejším spôsobom než doposiaľ. Cení poslanci, poslanky nie sú mnohé oblasti, kde je potrebné zabezpečiť dobrú spoluprácu medzi e, členskými štátmi EÚ, napríklad v boji proti medzinárodnému organizovanému e, zločinu vec, ktorú ja považujem za osobitne dôležitú, ako je obchodovanie s ľudskými bytostiami. Potrebujeme aj chrániť slabšie skupiny obyvateľstva, ako sú deti a mladí pred zneužívaním, pred e, e, pornografiou a tak ďalej človek si už ani dnes nemôže otvoriť noviny bez toho, aby nevidel, že naozaj toto je problém v súčasnosti, kde sú potrebné opatrenia. Boj proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami je vysokou prioritou švedského predsedníctva obchodovania a zneužívanie žien a detí je skutočne odsudenia hodným zločinom a musíme proti tomu bojovať. V tomto svete potrebujeme medzinárodnú spoluprácu. Je mimoriadne dôležité, aby sme ju aj využívali na jeseň na rade sa budeme, budeme venovať vypracovávaniu rámcu, ktorý sa bude zaoberať práve obchodovaniu s ľudskými bytostiami a bude zrealizovaný do konca roku. Je to dôležité, ale nebude to dostatočné spolupracovať len v rámci EÚ. Potrebujeme spolupracovať s tretími krajinami, s tranzitnými krajinami, s krajinami pôvodu. A chceme nejaké výsledky. Švedské predsedníctvo sa rozhodlo, že to bude jednou z hlavných priorít agendy švedského predsedníctva obchodovanie s ľudskými bytostiami. Uskutoční sa veľká medzinárodná ministerská konferencia od 19. do 20. septembra tu v Bruseli. No a dúfame, že bude to viesť k výmene najlepších postupov, skúseností a príjmeme eh, dokument o boji proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami, budú sa zatvárať rôzne bilaterálne dohody a bilaterálne spolupráce. Európsky parlament je samozrejme a jeho zástupcovia sú pozvaní e, na túto konferenciu. A dúfam, že sa zúčastníte. Ďalšou vecou, proti ktoré musíme intenzívne postupovať, je zaistiť bezpečnosť našich detí. A vidíme, že technický vývoj ide veľmi rýchlo a to znamená, že súčasne rovnako narastajú hrozby bezpečnosti našich detí. Internet nepozná hranice štátov a to znamená, že detská pornografia a iné formy zneužívania detí majú medzinárodnú povahu a my musíme príjmať medzinárodné opatrenia proti tomu. V júni komisia prijala rozhodnutie o sexuálnom zneužívaní e, detí. No a táto téma sa stala tiež jednou z hlavných priorít švedského predsedníctva. Budeme sa snažiť e, bojovať proti sexuálnemu turizmu a vyhľadávaniu detí na internete za sexuálnymi, e, kvôli, kvôli sexuálnym účelom. Hm, budeme, sa, budeme hm, toto zapájať rodičov, budeme hm, varovať ľudí voči pochybným individuám, a deti by sa nemali rozprávať eh, s kýmkoľvek. No a teraz eh, na internete títo, a tieto pochybné individuá sa dostávajú priamo do detských izieb našich detí pomocou internetu. No a my sa musíme s týmito novými skutočnosťami vyrovnávať. Švedské predsedníctvo bude tiež podporovať ďalšie formy spolupráce na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí. Jedným z nástrojov je iniciovať a podporovať dobrovoľný, dobrovoľné európske finančné koalície na boj proti detskej pornografii na internete. Banky, kreditné karty a kreditní operátori, všetci musia spolupracovať. No a čo sa týka zlepšenia spolupráci medzi súdnymi orgánmi, švedské predsedníctvo bude presadzovať viaceré iniciatívy. Hovorila som o už o mnohých, mohla by som o nich hovoriť že dlho, ale um, budem sa snažiť um, stručne ale niekoľko uvieste. S 15 ďalšími uh, aktérmi sme predložili návrh o prenose alebo transfere e, procesu. To znamená, že keď sa uskutočne nejaké policajné vyšetrovanie, tak môže z jedného štátu sa presunúť do druhého na zjednodušenie e, postupov. No a chceme zaistiť, aby sa súdny proces a vyšetrovanie uskutočňovalo na tom mieste, ktoré je najvhodnejšie, kde ten súd bude najefektívnejší, kde to bude najlepšie pre tak súd ako aj mm, žalobcov. No a e, v priestore spravodlivosti potrebujeme spravodlivosti a slobody potrebujeme mať e, spoluprácu. Mnohé štáty e, majú zhodnú jurisdikciu a je veľmi dôležité, aby sme mali stanovené spoločné a jasné kritériá na určenie toho, ktorý súd je príslušný pre ten ktorý prípad, čo sa týka toho transferu procesov sa možno zdá len doplnkom k iným opatreniam, ktoré máme, ako aj represívnym opatreniam, ako je napríklad európsky zatýkač. Ale musíme zaistiť, aby všetky práva, napríklad obeti, boli dodržiavané. Musia byť informovaní o akýchkoľvek transferoch alebo preložení súdneho procesu. No a toto bude znamenať, že inštitucionálne právne postupy budú lepšie, predvídateľnejšie a budú zaistovať väčšiu mieru právnej istoty a budú určite aj efektívne pri boji proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Tí obvinení a vinníci budú postavení pred súd a tento nástroj bude využívaný na rozdiel od súčasnej situácie. No a tento nástroj by mal byť prijatý ešte do konca tohto roku. Pán predseda, dámy a páni, to bolo niekoľko, a skutočne len niekoľko z tých najdôležitejších otázok, ktorými sa budeme zaoberať počas švedského predsedníctva. Na záver by som možno mohla len vyjadriť moje želanie, aby sme veľmi úzko spolupracovali s Európskym parlamentom a s Výborom pre občianske slobody. Ďakujem pekne za pozornosť, teším sa na to, na vaše pripomienky a otázky, ktoré veľmi rada zodpoviem. Ďakujem pekne. Thank you so much, minister. Ďakujeme pekne, pani ministerka za vašu prezentáciu, detálnu prezentáciu e, priory švedského predsedníctva. Myslím, že je na čase, aby sme dali príležitosť poslancom, ktorí sa prihlásili do diskusie a budeme sa snažiť najskôr to slovo predsedom politických skupín alebo tým zástupcom vo výbore. No a ako prvý dostáva slovo pán Diab Demera. On o to požiadal mene skupiny ľudovcov a poprosíme ho, aby, aby vystupoval iba naozaj počas toho času, ktorý mu prináleží, aby sme stihli čo najviac rečníkov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, ďakujem aj Simon za to, E, že si mi dal možnosť vystúpiť v mene e, skupiny ľudovcov. Ďakujem pekne aj pani ministerka za to, že ste takto detailne e, predstavili váš program. Skupina ľudovcov zdieľa od A až po Z všetky priority švedského predsedníctva. Pokiaľ teda ide o, o otázky vnútra a spravodli spravodlivosti. Už neskôr sa môžeme dostať k téme imigrácie, ktorá je prepojená aj s obchodovaním s ľudskými bytostiami, ale to je trošku odlišná téma. E, takže e, toto sú e, veci, e, teda tie hakské témy, ktoré e, sú pre nás veľmi dôležité aj pre tento konkrétny e, výbor. Chcem teraz špecificky sa e, vyjadriť k 4 5 bodom, pani ministerka. Pokiaľ ide o Europol, Chceli by sme e, tu počuť vaše jednoznačné odhodlanie toho, e, teda e, odhodlanie, že Europol už konečne nebude medzivládnou organizáciou, ale stane sa z nej naozaj plnohodnotná európska agentúra, kde všetci zástupcovia, respektíve všetci zamestnanci, všetci ľudia tam zamestnaní by boli európskymi úradníkmi, pretože momentálne v Europole je istá um, kríza nedôvery, takže chcel by som si vypočuť z vašich úst uh, takéto odhodlanie, aby Europol bol Európska agentúra. To poprvé. Po druhé, uh, pre nás je veľmi dôležité a vy, pani ministerka, ste to veľmi, veľmi uh, tak všeobecne spomenuli. Pre nás je ale veľmi dôležité, aby ste sa vyjadrili jednoznačne k otázke registru trestného, trestného registru to je veľmi dôležitá otázka tejto oblasti. Registru trestov. E, po tretie, chceli by sme jasne počuť, e, či, e, aký je názor švedského predsedníctva, pokiaľ ide o boj proti terorizmu. Máme tu momentálne ten Situation Center, máme tu Europol, máme tu koordinátora pre boj e, proti terorizmu, to je pán, ktorého tu za chvíľku budeme mať na návšteve a potom tu máme ešte tie špecializované služby jednotlivých členských štátov a my chceme od vás jednoznačne počuť, že Švedsko bude bojovať za to, aby tieto jednotlivé orgány lepšie koordinovali svoju prácu Ehm, momentálne sú to špecializované orgány a nezdielajú navzájom svoje informácie, nie sú schopní analyzovať to, čo, to, čo možno druhý vedia a tak ďalej. Čiže chceme počuť v tejto oblasti jednoznačné odhodlanie, jednoznačný prísľub zo strany švedského predsedníctva. Potom Eurojust, to je ďalšia téma. O Eurojuste ste, myslím, nehovorili a chceme bojovať aj proti ľuďom, ktorí falzifikujú ehm, bankovky, eurobankovky chceme lepšie chrániť naše spoločnú, našu spoločnú menu. Takže aj v tejto oblasti, keby ste sa mohli jednoznačne vyjadriť. A potom posledný bod, chcem zdôrazniť to, čo ste vy ku koncu vášho, e, vy, e, vaše prezentácie spomínali, a to síce boj proti e, cyberzločinu, kyberzločinu e, vo všetkých jeho formách. Toľko teda priority e, našej skupiny. Samozrejme máme aj mnohé ďalšie druhotné priority, ale treba rešpektovať aj možnosť eh, ostatných kolegov vystúpiť. Takže eh, z mojej strany to je všetko. Ďakujem pekne, eh, pán predseda, pán, pani ministerka, aj Simon. Predseda, ďakujem pekne. Teraz pani Bosku za socialistickú frakciu. Yeah, I found it. Uh, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, budem pokračovať po holandsky. Takže pardon. Ja som trošku rozrušená. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, za, za vaše úvodné slova. Ďakujem pekne. Ja som nemala, ja mám otázku o téme, ktorú ste vôbec nespomenuli. Možno preto, lebo to spadá do kompetencií sociálnych eh, vecí, ale týka sa to aj nášho výboru a je to smernica o antidiskriminácii. Ak je, aké sú plány švedského predsedníctva? My máme skutočne veľké očakávania. Eh, od vás očakávame tiež dobrú reakciu. Eh, možno by ste mohli povedať, čo špecificky urobí Švédsko, keď očakávame kroky. Ďalšia vec sa týka antirasizmu boja proti rasizmu. Sme trošku sklan- sklamaní, keď um, summit proti rasizmu OSN zlyhal. No, Švédsko je krajina, ktorá um, mala boj proti rasizmu ako svoju prioritu a na európskej úrovni by možno bolo dobré zorganizovať summit proti rasizmu, ktorý by bol efektívny a trebalo by zaistiť, aby to bolo účinné v Európe, máme problémy a treba s nimi niečo robiť. Nož a teším sa na vaše odpovede. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo za skupinu ALDE pani Hemis Plaschet. 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. A ďakujem aj pani ministerke za jej úvodné slova. No ja zohľadom na čas, budem sa snažiť vyjadriť veľmi stručne. Vy ste hovorili o svojom sklamaní, e, čo sa týka e, postupov v procedurálnych právach a že budete príjmať kroky správnym smerom. Ja zdieľam vaše sklamanie a skutočne dúfam, že sa vám úspešne podarí pokračovať, pretože e, všetci vieme, že potrebujeme pokrok. Naše východisko v, pre pokrok v oblasti slobody a spravodlivosti a musí byť založený na vzájomnom uznávaní právnych poriadkov v členských štátoch. No a no vieme, že to tam vždy nie je, čo sa týka európskeho zatýkača. je to dôležitý nástroj, ale robia sa chyby, Máme tu rámcové rozhodnutie z decembra 2008 o preprave e, väzňov z jedného štátu do druhých, ale pred 5. decembrom 2011 dosiahneme e, implementáciu, pretože to je limit v tomto rámcovom rozhodnutí. Tie prebiehajúce súdne spory a plynule prejdú do zvykového práva, no a judikatúry. No a dokonca ani členské štáty často samé nerešpektujú záväzky vyplývajúce z dohovoru v ľudských právach. A takže mňa by zaujímalo, čo vy urobíte na to, aby ste proti tomuto bojovali v rámci vašho predsedníctva. Vzájomné uznávanie, vzájomný rešpekt sa tiež týka testovania systémov v členských štátoch, aby fungovali tak, ako majú. No a moja záverečná otázka, aký je váš názor v tejto oblasti, čo sa týka mm, prevozu alebo presunov väzňov že sa to dajú dá uplatňovať len v prebiehajúcich súdnych sporoch alebo procesoch a nie v nových. Či sa to implementuje pred tým, pred tou decem, pred decembrom 2011 pán Albrecht. Na tej minúty ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, ďakujem pekne a vážená ministerka aj za zdôraznenie želania dobrej spolupráce s parlamentom. Ja to pokladám za veľmi dôležité program správne hovorí, že posilnenie občianských práv a, a ochrany práv na ochrany práv na, na ochranu dát musí byť posilnené. I program hovorí o rôznych opatreniach, napríklad v oblasti posilnenia výmeny informácií, v rámci posilnenia prepojenia databáz, a možno ďalšie, ďalšie odozdávanie dát. A to je moja otázka. V akom rozsahu poskytovanie údajov SWIFTA a PNR a do USA sú súčasťou štokholského programu a s tým súvisia. No a na jednej strane vidíme, že tak e, konkrétne a ochrany, teda opatrenia na ochranu, ochranu obyvateľov, e, na ochranu individuálnu, ako aj spoločenskú, nie sú až tak veľmi identifikovateľné. Hlavne čo sa týka ochranných opatrení v rámci tretieho piliera, bolo by zaujímavé vedieť, či nie je možné, alebo či by nebolo možné prijať obnovenie rámcového rozhodnutia a jeho zapracovanie do štokholmského programu. A čo sa týka dopadov, v programe sa predpokladá hodnotenie alebo počíta s hodnotením, ale aké budú dopady takéhoto, takéhoto hodnotenia. To by bolo dobré, keby sme to konkrétne vedeli, ako sa budú konkrétne hodnotiť opatrenia a kedy sa majú meniť aj na lepšiu ochranu občianských práv. A kedy by mali byť opatrenia, ktoré v posledných rokoch boli v tejto oblasti prijaté zrušené, pretože už nie sú, nie sú nevyhnutné. A kedy v pomernosti k ochrane občianských práv a ich opodstatnenosť nebude viac daná. Takže to je k hodnoteniu a možno um, ako švedské predsedníctvo v tejto oblasti budete príjmať aktívne kroky. No a na tomto hodnotení je pre mňa dôležité, aby v štokholmskom probléme, programe bolo lepšie opísané, že predtým, než sa prí, príjmu uh, nové opatrenia, musia byť zhodnotenie tie star, staré. My by sme boli veľmi radi, keby tam bolo keby to bolo jasnejšie napísané. No, ďakujem pekne. A ešte predtým, než dostane slovo pán Tavares eh, zo skupiny GUE, som možno mal oznámiť, alebo chcem oznámiť, že sa prihlasilo toľko ľudí, že musíme dodržiavať časový limit. Takže prosím vás, aby ste Eh, kvôli tomu, eh, koľko ľudí sa prihlásilo a, a uzavrieme teraz zoznam. Eh, všetci musia dodržiavať čas. No a v rámci prvého kola ešte dostane slovo pán Tavares na 3 minúty a potom dostane slovo pani ministerka, ktorá dostane 5 minút, približne 5 minút na svoju odpoveď. No ale ako prvý dostane slovo pán Tavares. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Mm, dobrý deň, pani ministerka. Ďakujem pekne e, za vaše úvodné e, slova. Ja by som najskôr chcel položiť tri konkrétne otázky. E, najskôr k tomu SWIFTu. Aké je stanovisko švedského predsedníctva vo vzťahu k rokovaniu alebo novú dohodu medzi EÚ a USA k európskym údajom v systéme SWIFT. E, my plánujeme zasadnutie na túto tému, ale aj tak by som rád vedel, aký má k tejto téme postoj predsedníctvo. Druhá téma, Europol. Zaujímalo by ma, aké je stanovisko švedského predsedníctva k demokratickej kontrole Europolu. Čo sa hovorí v rámci diskusí o budúcnosti Europolu. Ďalej obchodovanie s ľudskými bytostiami, a ľudské práva. Hovorili ste, že v tejto oblasti treba spolupracovať s tretimi krajinami. Mňa by zaujímalo, či sú nejaké kritériá, nejaké minimálne požiadavky, napríklad ľudské práva a ich dodržiavanie pre spoluprácu s tretimi krajinami. Alebo či táto spolupráca je veľmi e, taká všeobecná, ktorá sa týka napríklad aj Líbie. No a na záver ešte dve všeobecné otázky, alebo skôr pripomienky. Vo, vašej, vo vašom príhovore zaznelo niečo k transparentnosti a k jednoduchosti postupov a jednoduchosti vzťahov medzi inštitúciami a občanmi. Ja si myslím, že táto téma, téma tej jednoduchosti alebo zjednodušenia medzi, v rámci informačnej výmeny medzi obyvateľmi a inštitúciami je absolútnou prioritou. Mnohé politické skupiny sa zasadzajú za transparentnosť, avšak transparentnosť sama o sebe nestačí. Nie všetci občania majú k dispozícii mechanizmy a nie všetci um, chápu legislatívnu komplexnosť legislatívnych textov. Niektorí sú zvýhodnení a niektorí znevýhodnení. Jednoduchosť. To musí byť základ rozhodovaní EÚ. A druhá pripomienka súvisí s s právami a bezpečnosťou. Ja si myslím, že takto sa tá otázka nedá vnímať. Práva a sloboda nie sú na rovnakej úrovni. Občianské práva patria k princípom bezpečnosť k cieľom. Nemôžeme v každom momente garantovať absolútnu bezpečnosť všetkých občanov. Na druhej strane práva nemôžu byť dodržiavala len z polovice. Nie, treba ich dodržiavať úplne, v celku. A to znamená, že keď povieme, že e, práva, ak obmedzíme práva, získame viac slobody, to nie je pravda. To nie je vôbec pravda a to je taký paradox v tom, ako kladie Európska únia túto otázku, pretože správa a sloboda nie sú na jednej úrovni. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani ministerka vyreagovala na prvé kolo otázok a potom dostanú slú priestor ľudia na ďalšie otázky, ale len po dvoch minútach. Dobre, takže pani ministerka, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ďakujem za vyjadrené názory a otázky a budem sa snažiť čo najstručnejšie zopakovať, pardon, zodpovedať čo najviac otázok. No, čo sa týka SWIFTu, a diskusí, respektíve rokovaní, ktoré prebiehajú. My potrebujeme dohodu z USA o týchto otázkach. Dôvod, prečo si vymeniame tieto informácie, je, že sa snažíme bojovať proti terorizmu. A jedna z najefektívnejších vecí, ktoré môžeme urobiť, je spolupráca s ľuďmi, ktorí majú stroje, na starosti zdroje. To môžeme sledovať a prídeme tak k dôležitým informáciám. No a potom, keď dospieme k dohode o výmene informácií, bez toho, kto bude našim protežkom, tak musíme byť veľmi opatrní a starať sa o to, aby poskytované informácie dodržiavali zásady a zákony o ochrane informácií a osobnej integrity. Myslím, že v tomto prípade je v našom záujme nájsť dobrý rámec na pre výmenu týchto informácií a to musí byť o, tiež súčasťou tej dohody. Je množstvo informácií, ktoré majú k dispozícii USA, ktoré my môžeme použiť na boj proti terorizmu v Európe ale samozrejme aj oni majú záujem o informácie z nášho kontinentu. A mm, určite by bolo zvláštne, keby sa nám nepodarilo nájsť dobrú, spolahlivú dohodu v tejto oblasti. Ako som už povedal, rokovania prebiehajú a je veľmi dôležité, aby sme sa tejto téme aj ďalej venovali. Ďalšou dôležitou otázkou v boji proti terorizmu spomenuli ste, že som o tom nehovorila, ale čo sa týka Europolu, tak to je veľmi dôležitým a dobrým nástrojom. No a boj proti kriminalite je v kompetencii členských štátov a, a zodpovednosť alebo tieto kompetencie nechceme členským štátom odobrať. Ale Europol dokáže bojovať proti zločinu dobre, dokáže poskytovať služby, dokáže spolupracovať veľmi dobre s členskými štátmi. Takže čo sa stane v Štokholme, sa dá veľmi dobre prepojiť s niečím, čo sa stane v Portugalsku alebo inde. A v tomto musí Európa byť efektívnejší. Je dobré, že máme nové právne nástroje, na, ktoré sa týkajú Europolu, a sú nové inštitucionálne pravidlá, a ďalšie otázky, o ktorých musíme hovoriť. No a preto som pozvala ministrov na zasadnutie s Europolom, aby sme zhodnotili, aká je súčasná situácia, kde sa dá spolupracovať lepšie, aká je spoluprácia medzi nami a členskými štátmi, Europolom a členskými štátmi a získať taký celkový prehľad. Myslím, že to sa nám môže podariť. Niekto hovoril o výmene registra trestov a informácií z registra trestov a trestných záznamov. No a policajné organizácie si vymieňajú informácie už dlhé roky. telefonicky, faxovo. policajné organizácie, myslím, majú najviac faxov z akýchkoľvek organizácií. Ale to je možno skutočnosťou. No a my sa teraz potrebujeme snažiť zmodernizovať tie spôsoby, akými sa vy, vymieňajú informácie. Dá sa to robiť tak, že budeme zhromažďovať viac informácií, alebo vymieňať si viac informácií. Avšak, podľa mňa je to otázka eh, odborávania byrokracie. A z toho bude benefitovať, benef, profitovať každý my vieme, že potrebujeme viacej informácií. No a tá rovnováha je podľa mňa veľmi dôležitá. Musia to byť relevantné informácie s pridanou hodnotou a musia tam byť dostatočné garancie. No a štokholmský program je krokom vpred. Európsky ombudsman vyjadril sa k oznámeniu komisie a ja by som vám odporúčala, aby ste to prečítali, pretože sa tam hovorí, že to je vynikajúci dokument, ktorý príjma kroky správnym smerom pre ochranu údajov a to sú veci, ktoré v minulosti neexistovali. Ja si myslím, že môžeme tu zrealizovať zmeny. No a posledná vec je otázka smernice o antidiskriminácii a boja proti rasizme nie je to moje portfólio, je, má to na starosti iný minister Nianko Sabuni. Ja bohužiaľ neviem všetky detaily, ale možno by som mohla povedať jednu vec, ktorá súvisí s bojom proti organizovanému zločinu. Ak hovoríme o fundamentalistoch a radikalizácii, vidíme v Európe oblasti s veľkými problémami. Nielen mladí ľudia sú aktívni a reagujú. Často si neuvedomujeme, eh, že niektoré skupiny sú vyhranené a majú problémy eh, zaradiť sa do spoločnosti, nájsť si pracovné miesta a tak ďalej. Takže čo sa týka boja proti eh, zločinu, tak tieto otázky musíme zvažovať. Otázky, ktoré spadajú do práce boja proti diskriminácii a rasizmu. Ale táto špecifická diskriminácia nie je, nespada do mojej kompetencie. Na to vám teda nemôžem odpovedať. Takže myslím, že to je na teraz všetko a neskôr zodpoviem na ďalšie otázky. Ďakujem pekne. Máme čas na druhé a záverečné kolo. Dve minúty. Všetci, pani Intveld, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani ministerka. Ja mám veľké očakávania od švedského predsedníctva. Keď som si prečítala návrhy pre štokholmský program, tak som si povedala, zameranie na občana, to je veľmi vítaná, ale radikálna zmena v porovnaní s tradíciou, pretože v ostatných rokoch základné práva, demokratický štát boli systematicky vykonávané. Ale ja po tom, čo som si vypočula vaše slova, nie som až tak uistená, pretože vy hovoríte to, čo sa už dlho opakuje. Všetky opatrenia, ktoré boli prijaté, ktoré obmedzujú občianske slobody, sú nevyhnutné, pretože znamenajú viac slobody. Ja vám verím, ale nemáme žiadne dôkazy od minulého roku, od novembra minulého roku. Čakáme na reakciu na uznesenie Európskeho parlamentu o PNR, o tých, že tie dáta ktoré, a údaje, ktoré sa využívajú, že znamenajú e, väčšiu bezpečnosť. A ja dúfam, že počas švedského predsedníctva dostaneme odpoved, e, pretože je to skutočne neuveriteľné. Čo sa týka transparentnosti, a Švédsko má dlhú tradíciu za transparentnosti a poskytovanie prístupu k dokumentom. Ja vítam vaše slova v tomto ohľade, ale chcela by som predloží niekoľko konkrétnych požiadaviek, totiž či poskytnete okamžitý a plný prístup k stanovisko o prípade SWIFT, rovnako prístup ku všetkým dokumentom, ktoré sa týkajú globálnych vyšetrovaní akta, ktorá umožní konfiškovať a preverovať naše mobilné telefóny a počítače. Ehm, dostaneme tiež odpovede ehm, na obvinenia o úlohe členských štátoch pri nelegálnych prevozoch CIA. No a na záver myslím, že je absolútne nevyhnutné, aby sme dostali hodnotenie efektivity protiteroristických opatrení. A to sú otázky, ktoré už boli položené pred rokmi. Takéto hodnotenie bolo vykonané v mojej krajine. No a ten výsledok bol taký, e, že tie opatrenia boli neúčinné, ale vláda pokračuje rovnakým smerom. Ja dúfam, že to hodnotenie, e, ktoré poskytnete vy, bude efektívnejšie a že rada aj e, riadne bude reagovať. Pán Mores, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Dovolte, pani ministerka, aby som sa vrátil k tomu základu vašeho vystúpania. Keď ste hovorili o celom štokholmskom programe, videl som, že e, organizovaná trestná činnosť a obchodovanie s ľudskými bytostiami, to sú veci, na ktoré sa v zásade chcete zamerať. Pán Diaz hovoril aj o efektívnosti Europolu a musíme naozaj E, priznať to, že parlament chce e, z Europolu urobiť agentúru od roku 2010. Otázka z mojej strany je, ak by sa Europol dokonca stal účinným nástrojom v boji proti obchodovaniu s deťmi a ženami, ak by naplnil tento cieľ, ktorý chceme, aby naplnil koniec koncov, uh, miera organizovaného trestného činu v EÚ je tak veľká, že Europol fyzicky je malou agentúrou, preto vy to, že kladete dôraz na odstráňovanie bariér medzi, pri výmene informácií medzi členskými štátmi, to sa potom stáva veľmi dôležitou vecou. Tu ste hovorili o niektorých veľmi ambicióznych veciach, ako je napríklad výmena forenzných informácií a myslím si, že to je veľmi dôležitá vec. Myslím, že na tom sa zhodneme my všetci, že je to veľmi dôležité dôležité. Ale ako náhle sa začnete zaoberať týmito vecami, zistíte, že pri výmene informácií DNA vymieňate rôzne druhy súkromných informácií. Nespomínali ste záruky a zábezpeky e, v súvislosti s týmto ambiciozným projektom. Preto by som sa chcel opýtať, keď, ste, keď naozaj zhmotníte tieto návrhy, či e, by ste mohli o tom viacej povedať a pani Hannes Plessart to aj spomenula, spomenula Európsky zatýkací rozkaz. Áno, mali sme tu aj isté chyby a pani Boskurt hovorila o smernici o nediskriminácii. Tieto veci majú na spoločné to, že úspešné implementačné opatrenia toho, čo už máme, e, nerealizujeme. To znamená, že predsedníctvo musí naozaj veľmi sústredenie zamerať sa na to, aby sa veci robili tak efektívne, ako sa dá. Europol je jedným z tým príkladov, príkladov aby naozaj fungoval tak efektívne, ako by mal. Um, takže treba sa pozrieť na tie no, veci, ktoré už máme, aby fungovali efektívne, ako aj na tie nové ambiciozne projekty. Nech sa páči. Pani Jiménez, nech sa páči na dve minúty. Sí, sí. No. Eh, estimada señora ministra, la felicito. Ďakujem pekne, pani ministerka. Gratulujem vám k vášmu vystúpeniu. Ako dobre viete, tak teroristické činy sú činy, ktoré nepoznajú hranice, ktoré sa týkajú celej Európy. Určite eh, viete o tom, že nedávno v Španielsku opäť eh, sa skočili viaceré atentáty ETI. Boli tam eh, útoky na Malorke aj v Burgose a ja vás chcem informovať, že terorizmus je jeden, naďalej jeden z hlavných problémov e, v Španielsku a predpokladám, že aj v iných e, krajinách. E, veľmi pozorne som si prečítala pracovný program švedského predsedníctva a teší ma, že tam je zahrnutý aj ako jedna, jedna z priorit boj proti terorizmu a dúfam, že naďalej pôjdeme aj týmto smerom a že um, príjmeme také opatrenia, ktoré um, budú um, e, zabraňovať tomu, aby sa radikalizované skupiny potom menili na teroristické bunky. Ja chcem um, takisto um, e, povedať, že ste veľmi pekne hovorili o právach obetí, e, veľmi s tým súhlasím a chcem sa pri tejto príležitosti spýtať, či švédske predsedníctvo rozmýšľa nad tým, že by na európskej úrovni bol prijatý nejaký zákon, ktorý by harmonizoval národnú legislatívu v tejto oblasti, ktoré sú národné legislatívy, ktoré sú momentálne veľmi odlišné, e, čiže že by sme ich morálnym spôsobom aj finančným spôsobom podporovali e, tieto obete terorizmu. E, ja môžem povedať za seba aj za celú ľudovú skupinu, že by sme takéto niečo privítali. Pokiaľ by ste o to mali záujem, kľudne ma môžete kontaktovať a rada vám v tomto zmysle pomôžem. Ďakujem. Yes. Mr. Strasser. Ďakujem pekne, pán Strasser. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať a zagratulovať pani ministerke a jej vláde k tomuto ambicióznemu programu. Predovšetkým k tomu, že prevzali tú úlohu vypracovať program, ktorý prekračuje rámec a predsedníctva. Ten je veľmi diferencovaný a komplexný. No, mám štyri pripomienky eh, k vašej prezentácii a programu. Poprvé, eh, policajná spolupráca. Ďakujem pekne za to, že ste povedali, že hranice pre občanov padli, tým aj pre zločincov, avšak hranice pre políciu ešte stále existujú v nezmenenej podobe. A v dvoch oblastiach by malo byť možné uh, dosiahnuť v rámci tohto funkčného obdobia pokroky. Poprvé a posilnenie Europolu a podporujem to, čo povedal španielský kolega, totiž, že potrebujeme agentúru, a potrebujeme kompetencie pre Europol na to, aby dokázal priamo pracovať a po druhé potrebujeme oveľa lepší, rýchlejší, efektívnejší systém výmeny informácií národných policajných orgánov. Bývalá rakúska ministerka vnútra prijala spoluprácu a systém spolupráce s piatimi ďalšími štátmi, a ktorý by mal byť vzorom pre ďalšie pokračovanie. Po druhé, vonkajšie hranice je veľmi dôležité, aby Európa prevzala zodpovednosť za to, že vonkajšie hranice eh, sú riadne chránené. Ja podporujem vaše návrhy a ja podporujem aj príspev našho španielského kolegu. A totiž, že koordinácia boja proti eh, terorizmu musí byť v pozornosti Európskej únie. No a na záver si myslím, že diskusiu o stratégii boji proti korupcii um, absolútne nevyhnutne potrebujeme. No a, pri diskusii o štokholmskom programe ministerka to navrhla a ja žiadam, aby to bolo aj v pracovnom programe. Ďakujem pekne. Danke. Mrs. Weber, two minutes, please. Ďakujem pani Weber, dve minúty. Ďakujem pekne, eh, pán predseda, ďakujem aj pani ministerke za prezentáciu. Mám jednu otázku. Vy ste hovorili v tej prezentácii e, aj o rámcovom e, rozhodnutí, pokiaľ ide o presune e, konania v prípade trestoprávnych vecí. Moja otázka je, prečo zároveň hovoríme o rámcovom rozhodnutí, pokiaľ ide o, o prechádzaniu konfliktu jurisdikcií v takýchto veciach a, pre, a prečo tieto vlastne Ehm, dve smernice e, sa snažia obidve vymáhať princíp nebis in idem, ale majú dva veľmi odlišné, dva, veľmi odlišné, dva odlišné časové harmonogramy, pretože jedno z toho má byť prijaté 21. oktobra, to druhé do konca tohto roku. A takisto sú tu veľké rozdiely aj e, pokiaľ ide o obsah týchto dvoch rámcových rozhodnutí. Na jednej strane, to je ten konflikt e, jurisdikcií, tam sa e, nič vlastne nerieši, ničomu sa nezabraňuje a z hľadiska ľudských práv vlastne tam nie je dosiahnuté takmer nič. Naopak ten druhý dokument, tam je naozaj mechanizmus, ktorý umožňuje presun konania a určite je aj oveľa e, to dokument lepší, pokiaľ ide aj o ochranu ľudských práv obeti. Takže nechápem, prečo sú takéto veľké rozdiely medzi týmito dvomi e, rámcovými rozhodnutiami. Ďakujem. Mrs. Sautala, please. Pani Sautala. Ja. E, minun mielestäni meillä on onnea, että tämä... Ďakujem pekne. Mám pocit, že je naozaj dobré, že ste takto spomenuli otázku transparentnosti pokiaľ ide o švedské e, predsedníctvo, určite e, táto snaha o väčšiu transparentnosť e, môže byť úspešná s pomocou švedského predsedníctva. A v súlade s súčasným nariadením je to naozaj vec, ktorá by sa mohla pohnúť správnym smerom. Nakoniec aj súdny dvor sa v tomto zmysle vyjadril, ale to, čo som si tu vypočul, je trochu problematické zo strany rady a to síce že budú tu isté pokusy o obmedzenie e, definície toho, čo to je dokument, že tým pádom by sa e, slovo dokument týkalo e, iba čisto legislatívnych aktov a tým pádom by už pod túto definíciu nespadali mnohé ďalšie de facto dokumenty, ktoré sa napríklad týkajú medzinárodných vzťahov, medzinárodné dohody a tak ďalej. A ja by som sa vás chcela spýtať, pani ministerka, či Švedsko sa pokusí e, zabrániť e, týmto snahám o obmedzenie definície slova dokument. Mohli by ste nám e, takisto povedať, aké sú na, toto, na túto otázku názory na rade? Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Alvaro. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Und Herr Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem aj vám, pani ministerka. My už sme mali príležitosť stretnúť sa spolu v Štokholme a preto ale niekoľko konkrétnych otázok hovorili ste o, o vzorkách DNA v súdnych procesoch. No a, a teraz ho, kvôli tomu, že vzorky DNA sa dajú používať ako dôkazy pred súdom. Chcel by som sa spýtať, či budete harmonizovať aj postupy pri získavaní vzoriek DNA. V Prúmskej dohode sa ukázalo, že máme rôzne, alebo členských štátov sú rôzne postupy, eh, ako sa získavajú vzorky DNA a preto je aj rôzna eh, výpovedná hodnota týchto vzoriek. No a na to, aby mohli byť posudzované rovnako, potrebuje, treba mať aj rovnaké postupy na ich získavanie, ak sa vymieňajú a používajú v iných členských štátoch. A ďalšia otázka, neviem, či ste sa niekedy nad tým, či ste niekedy nad tým uvažovali. Sice máme koordinačné stredisko, pre koordináciu informačných služieb. Aj v každom národnom parlamente existuje kontrolný orgán, ktorému tieto služby musia podávať výkazy na európskej úrovni. Nemáme nič podobné. A je podľa vás možné, že by sme mali parlamentné takéto kontrolné grémium aj na európskej úrovni. No a ďalej jedna vec. Europol, ak a Europolu dáme operatívne kompetencie, tak možno by bolo zaujímavé zamyslieť sa aj nad tým, či imunitu, či by mala byť zrušená imunita zamestnancov Europolu. na no potom v neposlednom rade eh, má Švédsko, alebo uvažuje sa v Švédsku, hovorili sme tu o smernici proti diskriminácii, uvažuje Švédsko o tom, že by sa konfrontovalo s extremistickými stranami v Európe. Ďakujem pekne, pán Brons. v rámci ruského zatýkača je možné, aby osoba bola extraditovaná, vydaná z krajiny za E, trestný čin, ktorý nie je trestným činom v danej krajine. To po prvé. Po druhé, nakoľko budú môcť e, súdy s tým eurozatýkačom mm, narábať. A po tretie, hovoríte o harmonizácii právnych systémov. Sú tu aj isté plány, možno e, v neskôršej budúcnosti, prinútiť VELS, aby sa vzdal svojho špecifického súdneho systému? Ďakujem, to je všetko. Mrs. Blinkevičiūtė. Uh, ačiū, ir e, dėkoju, ponė ministrė, už išsam. Pani uh, Blin, tute. Áno, ďakujem pekne. Chcel by som sa poďakovať e, pani ministerke za prezentáciu všetkých priorit a mám nasledovné otázky. E, 5-ročný program je pripravený alebo bol pripravený v kontexte veľmi zložitej ekonomickej a sociálnej klímy, ktorá sa dotýka všetkých členských štátov EÚ, ale aj celého sveta nakoniec. HDP v mnohých krajinách e, klesá, e, firmy bankrotujú, ľudia prichádzajú o prácu. Čo e, pravdepodobne povedie aj k zvýšeniu zločinnosti a tým pádom to povedie aj k vytvoreniu lepšieho prostredia pre vyhybanie sa dajme povinnosti pre um, pranie špinavých peňazí, pre korupciu a tak ďalej. Samozrejme, e, zvýši sa aj počet e, hospodárskych e, trestných činov a na súdy sa dostane oveľa viacej takýchto prípadov. Čiže pokiaľ ide otázku dôvery v sudcov a v súdy v jednotlivých členských štátoch EÚ, vidíme, že táto dôvera je v mnohých členských štátoch relatívne e, nízka. A v tejto súvislosti by som sa vás chcela spýtať, teda v súvislosti s 5-ročným štokholmským programom. Čo si myslíte, akým spôsobom by sme mohli bojovať proti práve ekonomickej zločinnosti? Aké ďalšie opatrenia by sme mohli prijať, ak chceme zvýšiť dôveru, ktorú e, ľudia majú našich sudcov, najmä pokiaľ ide o spoluprácu medzi jednotlivými e, inštitúciami. A teraz pani Angelili, nech sa páči. Ďakujem pekne. E, pán predseda, ja by som e, chcela pogratulovať pani ministerke a chcela by som jej popriať veľa úspechov v tomto ambicioznom programe. Pani ministerka, vy keď ste vystúpili, zdôraznili ste vašu túžbu posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi eh, vo viacerých kľúčových eh, alebo prioritných oblastiach a spomenuli ste v tejto súvislosti aj eh, boj proti zneužívaniu detí, vrátanie detskej pornografie a sexuálnej turistiky. Ja by som chcela spomenúť teraz jednu vec, o ktorej ste mm, do istej miery mm, dosť detálne rozprávali a teší ma, že ste veľmi e, citlivo, alebo že vy veľmi citlivo k tejto otázke pristupujete a tá otázka výmeny informácií. Hovoríte, že teraz dochádza k dosť e, výraznej výmene informácií, pokiaľ ide o trestné záznamy, ale už e, sú v tomto systéme isté nedostatky, pokiaľ ide o špecifické a včasné dodávanie informácií a takisto aj pokiaľ ide o kvalitu tých informácií, ktoré sa e, vymieňajú. Ja by som takisto teda chcela e, zdôrazniť e, dôležitosť výmeny ehm, trestných záznamov v prípade tých e, jednotlivcov, ktoré, ktorí boli odsudení práve za trestné činy súvisiace s pornografiou, pretože bohužiaľ tam prichádza častokrát, alebo tam dochádza k vysokej pravdepodobnosti opätovného, mm, opätovnej trestnej činnosti, takže práve v tejto oblasti je dôležité, aby sme si tie informácie vymietali. A potom máme ešte jednu špecifickú otázku, pani ministerka. Chcela by som vedieť, či švedské predsedníctvo e, chce naozaj aktívne konať v jednej otázke, ktorá sa týka takisto detí, a to síce Máme deti, ktoré pochádzajú z rôznych prostredí, niektoré sú európskeho pôvodu, niektoré iných národností a ktoré potom po rozvode e, svojich rodičov alebo po odluke svojich rodičov majú e, problémy aj právneho charakteru, ktoré vyplývajú z toho, že e, jednotlivé národné právne systémy sú v tejto oblasti veľmi odlišné. Takže čo s tým? Ďakujem pekne. Ďakujem e, pani ministerka. Ja mám otázku, hovorí pani Mácovej, e, o štokholmskom programe v oblasti boja proti korupcii. E, máme tu verejnú konzultáciu k tomuto štokholmskému programu a až 88% respondentov, alebo teda respondentov, pardon, v rámci tejto verejnej konzultácii povedali, že by chceli, aby Európska únia viacej robila v boji proti e, korupcii. Čiže na prvom mieste boli práve títo ľudia, 88% hovorím. A ja mám pocit, že e, štokholmský program nedostatočne zareagoval na takúto výraznú preferenciu európskych občanov. Takže konkrétna otázka, aké konkrétne výsledky si predstavujete, že budete mať do konca svojho predsedníctva v oblasti boja proti korupcii, alebo čo by ste chceli e, dosiahnuť, aby komisia spravila, ak chceme dosiahnuť konkrétne výsledky? Ďakujem. A ešte pán Alfano. Pani Alfano, pardon. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem aj pani ministerka za to, že ste dnes eh, medzi nás eh, prišli. A chcela by som sa dostať eh, k téme práve spravodlivosti. To je u nás veľmi dôležitá téma a môžem vám povedať, že v Taliansku boli zavedené isté zákony, v rámci ktorých bola vlastne pozmenená talianská ústava. Jednak je to článok 3 e, talianskej ústavy, kde sa píše, že všetci talianskí občania sú pred zákonom e, rovnakí, ale práve prostredníctvom tohto zákona, ktorý bol prijatý, sa e, stalo, že už toto vlastne neplatí, pretože štátne orgány už nemajú tú istú situáciu ako ostatní občania. Skupina liberálov sa spýtala jednu otázku, v súvislosti s týmto zákonom a chceme poprosiť aj ostatné skupiny, aby nás v tejto veci podporili. Bude to na plenárke v septembri. A ešte chcem dorazniť inú dôležitú otázku. V Taliansku, ak prokurátor, ak vyšetrovateľ sa snaží e, využiť e, Ehm, ehm, alebo teda e, stíhať nejakú osobu, ktorá má politický vplyv, častokrát prichádza o svoju, prichádza o svoju funkciu. A ja sa chcem spýtať, čo s tým chce spraviť e, švedské predsedníctvo, najmä pokiaľ ide o súdne prípady, ktoré máme v Taliansku, pretože chcem zdôrazniť, že Taliansko častokrát bolo odsudené zo strany Európskeho súdu pre ľudské práva v tejto veci. Ďalšia otázka, aké bude stanovisko Švedska na rade ministrov, pokiaľ ide o to, čo Berlusconi včera povedal, E, konkrétne povedal, e, že komisár nemôže hovoriť o európskom práve, ktoré sa bude aplikovať v jednotlivých členských štátoch. A potom otázka ešte k tomu, čo povedala pani Angelili, a to sú deti e, z domácnostiach, ktoré boli, kde boli rodičia rozvedení. Mm, ďakujem pekne. Je pravda, že štokholmský program je veľmi ambiciózny E, sú tam veľmi e, konkrétne akcie, ktoré sa navrhujú a moja krajina Cyprus bude v tomto s vami spolupracovať. Prečo? Lebo my sme e, najjužnejšou hranicou Európskej únie a máme veľký problém s nezákonnou imigráciou ľudí z tretich krajín do Európskej únie. V tejto veci mám jednu konkrétnu otázku. 37 územia Cypru je európskym územím, ale je okupované zo strany tureckej e, armády. A čo s tým? Už to trvá niekoľko desaťročí a veľmi dobre viete, že okupované e, zóny e, naďalej majú tento problém. Je to otvorená rána, tak povediac, a tam dochádza k, k nezákonnej imigrácii, je tam dochádza k nezákonnej kolonizácii, dochádza k obchodovaniu so ženami a s deťmi a dochádza k páchaniu trestných činov, pričom tam nie je používaný eurozatýkač. Sú tam isté konkrétne osoby, poznáme predsa aj ich mena, ktorá tie, ktorý, ktoré tieto e, zločiny e, páchajú. E, je tam e, e, vysoká miera prania špinavých peňazí a tak ďalej. Čiže čo chce urobiť švedské predstavenstvo s týmito okupovanými územiami Cypru, ktoré v skutočnosti sú európske. Chcete nejakým spôsobom tlačiť na Turecko, na tento okupujúci štát, ktorý v oktobre, oktobri 2009 podľa všetkého opäť bude chcieť kandidovať na člena Európskej únie bez toho, aby e, splnilo svoje medzinárodné povinnosti a záväzky. E, Cyprus chce posilniť e, právomoci Europolu a tak ďalej a chrániť takýmto spôsobom cyperské oblasti, ktoré sú ale pod e, tureckou okupáciou. Pani Wikstrom, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som veľmi rada, som novou členkou Európskeho parlamentu a som veľmi rada, že si tu môžeme počuť e, svoju vlastnú ministerku. Znie to veľmi dobre a teším ma, že budeme spoločne pracovať e, na týchto témach, ktoré možno do budúcna budú pre Európsku úniu patrí medzi tie najdôležitejšie, teda boj proti organizovanému zločinu, terorizmu a tak ďalej. Vy ste, pani ministerka, e, povedali, že treba e, bojovať proti organizovanému zločinu, ale ja si myslím, že veľmi dôležitá otázka je aj otázka ľudských práv. Treba za každým zabezpečiť, že sa ľudské práva dodržiavajú a to platí aj v prípade tohto presunu, konania, súdneho konania medzi členskými štátmi. Samozrejme, každý štát k tomu pristupuje trochu inak, ale mám k tomu jednu konkrétnu otázku a to síce máme isté minimálne kritéria, ktoré sú e, ktoré by sme mohli no, zaviesť, pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv a ktoré by boli potom zahrnuté aj v štokholmskom programe predtým, ako sa definitívne v decembri príjme. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby tieto ľudské práva sa definovali, aby boli mm, jasne, mm, jasne určené a aby sme týmto e, spôsobom ušetrili teda aj rozdiely, ktoré existujú medzi členskými štátmi. Teraz pani Borsolino, nech sa páči. Pekne ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem za vaše vystúpenie, pani ministerka. Veľa tu zaznelo na tému organizovaného trestného činu, na tému terorizmu, ale málo tu zaznelo na tému organizovaného činu mafie ktorá sa tento, táto trestná činnosť sa líši od ostatných typov organizovanej trestnej činnosti. A to si vyžaduje osobitné opatrenia. Je potrebné posilňovať Europol, pretože Europol sa zaoberá organizovanou trestnou činnosťou a mafiami. Výmame vnímame tu problémy, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nedostatočnej komunikácie medzi členskými štátmi, pretože mafia sa dostane cez hranice a dostala sa cez hranice, za hranice ešte predtým, ako tieto hranice boli zrušené. zrušené. Čo teda švédske predsedníctvo chce robiť z hľadiska zaistenia aktív mafie? Nielen z hľadiska zaistenia a konfiškácie, ale aj následného použitia. Ide o obrovské finančné prostriedky, ktoré sa často ďalej nepoužívajú. V Taliansku máme zákon, ktorý umožňuje použitie týchto prostriedkov na sociálne účely, ale takáto legislatíva v iných členských štátoch neexistuje. Chcela by som zdôrazniť ešte jednu ďalšiu vec a to je otázka e, e, podávania svedectiev v prípade trestných konaní proti mafie. Takíto svedkovia potrebujú ochranu, pretože podanie svedectva e, je veľmi nebezpečné v takýchto prípadoch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 boja proti organizovanému zločinu a je pravda, že organizovaný zločin má medzinárodný charakter, naozaj nepozná hranice a preto eh, aj boj proti nemu si vyžaduje eh, medzinárodnú spoluprácu. Ako to už spomenuli eh, viacerí, treba ešte posilniť a znovu definovať aj úlohu Europolu v tejto oblasti. Myslím si, že priority a jednotlivé aspekty, ktoré spomenula pani ministerka, sú naozaj dôležité. Vy ste spomenuli otázku koordinácie a tak ďalej. Akurát možno v jednej veci eh, trošku mi tam chýbala eh, istá záležitosť, respektíve nie, že chýbala, ale možno by ste mohli skonkretizovať ešte jednu vec a to síce eh, hovorím o finančných transakciách Eh, pokiaľ ide o offshore banky a pokiaľ ide o ich vzťah s organizovaným zločinom. Eh, ako by sme mohli lepšie definovať práve túto otázku? Viem, že už eh, viacerí túto tému spomenuli v súvislosti s terorizmom, ale ja by som vám chcela E, vysvetliť túto tému bližšie, pretože sa mojej krajiny, alebo mňa osobne e, týka. E, moja krajina po páde komunizmu, po prechode k demokracii ešte stále má isté veci v tejto oblasti, ktoré by sa dali vylepšiť a práve preto aj organizovaný zločin v Maďarsku má istú špecifickú formu, maďarská spoločnosť musí bojovať a ja osobne ako rejiteľka inštitúcie ktorá sa týmto témam venuje, takisto e, sa tomuto venujem a mám trošku taký pocit e, neschopnosti alebo teda nemožnosti konať tejto veci. O čo presne ide? Maďarsko podobne ako aj ďalšie krajiny, ktoré prešli e, vďaka Bohu mieru milovným spôsobom z komunizmu k demokracii, tak áno, prešli, e, teda prešli toto tranzíciou, ale zároveň e, rôzne komunistické organizácie, tajné služby e, v rámci komunistického režimu a, jej, a ich pozostatky vlastne hneď v prvých minútach demokracie mali výraznú výhodu oproti ostatným, pretože mohli mm, alebo mali k dispozícii veľké peniaze, ktoré potom mohli previesť do súkromných rúk a v v súvislosti s tým potom e, vznikla sieť organizovaného zločinu, ktorá využila svoje komunistické mm, korene, vychádzala z nich a vznikli potom e, podniky, ktoré podľa všetkého mm, vyzerajú, že by boli legálne, ale tí, ktorí tam žijeme a ktorí poznáme tieto firmy, veľmi dobre vieme, e, že v skutočnosti ešte sú prepojené s organizovaným zločinom. Viacerí ľudia už e, spomenuli otázku korupcie, e, štátnej korupcie a tak ďalej. A už teraz budem pomaly e, končiť, takže moja otázka. Boj proti korupcii a transpa- otázka transparentnosti štátu, ako to vy vnímate? The efforts that have been made to... Veľmi si vážime to, že páni poslanci, poslanky nemusia vystupovať len v, krát, v krátkosti, lebo tu máme časový limit. A ten limit má i pani ministerka na svoje vystúpenie, ale sme si istí, že ona briliantne zvládne túto úlohu. Ďakujem pekne za toto vyjadrenie dôvery. Veľmi pekne ďakujem všetkým za otázky, ako aj to, že ste preukázali, že chcete podporovať e, e, našu prácu. Áno, naši občania sú presvedčení, že je veľmi dôležité, že musíme mať lepší, účinnejší spôsob boja proti zločinu. Ale sú tu isté problémy s tým, e, aké kroky sa urobili a niektoré kroky, ktoré sa urobili v boji proti trestnej činnosti. Sú to veľmi zložité otázky, s ktorými sa musíme popasovať. Myslím si, že nás čakajú veľmi zaujímavé roky a minimálne náš pred, nás predsedníctvo zaujímavé mesiace. Dovolte, aby som sa venovala niektorým tým otázkam, e, ktoré tu zazneli, plus minus v tom poradí, ktoré tu boli položené. Áno, musím povedať, že sťažovali ste sa, že či Sťažovali ste sa na určité formy výmeny informácie, či budú účinné alebo nie. Dovolte, aby som pripomenula, E, že v oznámení komisia zdôraznila to, že je veľmi dôležité vyhodnocovať, to, čo už vieme. A, a na tom musíme stavať, aby sme potom prijali správne opatrenia a to v správnom čase. E, pán poslanec za zelených, ktorý E, si myslí, že by sme mali počkať, až kým sa všetko vyhodnotí. Už musím povedať, že moje skúsenosti z politickej práce e, ukazujú, že nemôžete úplne čakať, na, až kým viete, ako všetko vyzerá. Musíte sa snažiť tieto dve veci nejak sklbiť čo sa týka e, údajov o cestujúcich PNR, e, to je problematika takmer všetkých členských štátov EÚ, ktoré použi- áno, používame tieto údaje v boji proti organizovanému zločinu. 80 až 90 z konfiškovaných drog na štokholmskom letisku napríklad je výsledkom výmeny informácií tohto druhu. Mnohé členské štáty sa domnievajú, no potrebujeme naozaj vymieňať si všetky tieto informácie, zhromažďovať všetky tieto informácie. Áno, tieto otázky tu zazneli ale nie pochybnosti o tom, že PNR, teda informácie o cestujúcich, ak sa správne použijú, pomôžu nám odhaliť modely, spôsoby pašovania cez, col, na, cez colné kontroly, postupy týchto skupín, pretože ale musím povedať aj máme tu informácie, ktoré nie sú škodlivé pre e, jednotlivcov. Možno, že ACTA, ACTA a SWIFT, to sú dve veci, ktoré by som mohla spomenúť. Áno, snažíme sa v, tejto, v tomto ohľade poskytnúť maximum informácií Európskemu parlamentu. Nie všetky informácie dostáva tento výbor, ale ďalšie informácie dostávajú iné výbory EP e aj my sme boli vystavení kritike, napríklad to, že vyjednávania akty e, sa e, robia v takom úzkom kruhu. Ale ja hovorím, keď e, položíme všetky karty na stôl, vyložíme karty na stôl, tak potom nás nikto nebude obviňovať, že niečo robíme za zatvorenými dverami alebo e, plíživo. Áno, treba zabezpečiť um, ochranu osobných údajov. že áno, eh, niektorí kontrol, chcú kontrolovať aj veci, ktoré sú na prehrávačoch MP3, ale mnoho vecí sa robí eh, za zatvorenými dverami a my sa budeme ako predsedníctvo snažiť, aby tá diskusia bola čo najtransparentnejšia, čo najotvorenejšia a veci, ktoré, e, na ktoré má právo verejnosť, tak tie samozrejme zverejňujeme. Nechceme nič v tomto ohľade skrývať, ale problematika je tak zložitá, že musíme spolupracovať, že musíme e, spojiť sily nás všetkých, aby sme našli riešenia. Mnohí z vás tu spomínali mafiu, boj proti eh, organizovanej trestnej činnosti, eh, boj proti eh, boj, korupcii a tak ďalej. Áno, to sú veľmi dôležité veci, s ktorými sa chceme zaoberať, e, rovnako ako aj ďalšími. Je pravdou, že väčšina trestnej činnosti vyplýva zo, z túžby po e, väčšom zisku. Keď legálne neviete získať peniaze, tak mnohí sa uchyľujú nelegálnym postupom. Áno, platí aj to, že hospodárska kríza, v ktorej sme sa ocitli, asi je mm, živnou pôdou pre rôzne transakcie i pochybnej povahy, ktoré sa rea- realizujú. Myslím, že to bola pani Weber, ktorá hovorila uh, o um, odovzdávaní konaní a uh, konfliktov um, príslušnosti, súdnej príslušnosti, že sú to dve veci, ale sú navzájom prepojené a obidve tieto záležitosti sú veľmi dôležité. Čo sa týka presunu konaní, dôležitá vec je tá, že si musíme uvedomiť, že trestný, člen, trestný čin sa skon, e, realizuje v rôznych fázach, v rôznych členských štátach E, napríklad e, drogy sa dostanú do niektorého štátu, potom do Štokholmu. Niekto, što, nejaká štokholmská polícia zatkne tých, ktorí pašujú drogy tu. Ale mnoho trestných činov sa udeje pozdĺž, tak povediať, tejto cesty trestného činu a ak v mnohých prípadoch, ak by celé konanie, právne konanie sa dalo realizovať len na jednom mieste, na jednom súde, tak by sme dosiahli oveľa ucelenejší, komplexnejší prehľad o tom, čo sa deje. A e, uvedo- totiž v prípade cezhraničnej e, trestnej činnosti potrebujeme práve takýto prehľad. A v prípade, keby sa presunuli niektoré konania do e, iného štátu, možno by to zefektívnilo celé konanie. V žiadnom prípade toto nie je jednoduchá záležitosť právne justičné záležitosti určite nie sú jednoduchou vecou. Tu naozaj musíme tvrdo popracovať na tom, ak máme dosiahnuť výsledky. Kolega, myslím, že tu prikyvuje. E, áno, mnohí z vás spomenuli e, aj otázku základných práv E, a procesných práv, ktoré sú dôležité. Myslím si, že prvý krok ktorý sme urobili, možno nie až taký podstatný, ale realita všetkých dohovorov je taká, že ak ste obvinení zo spáchania trestného činu v jednom členskom štáte, naozaj úplne presne viete, z čoho ste obvinení. Dostanete informácie v jazyku vám zrozumiteľnou. A čo sa týka prekladov a tlmočenia, to sú naozaj základné veci v takom prípade a ak e, je tu aj mnoho ďalších faktorov, ktoré do toho vstupujú, aby naozaj sa zabezpečila právna istota otázkou je, niekde musíme začať. A predsedníctvo predkladá práve tento špecifický konkrétny prvý krok, ale postupne sa snažíme krok po kroku vyjednávať veci. Naozaj si veľmi uvedomujem aj to, že všetky členské štáty, každý členský štát má iný právny systém. Viem, že je ťažké pokúsiť sa e, veci sklbiť, keď v snahe dopracovať sa k spoločným riešeniam ale myslím si, že sa to odvíja od toho, že členské štáty musia sa snažiť o takúto spoluprácu. A mnohí, člensk- mnohí ľudia si myslia, že ak ste obvinení z trestného činu v jednom členskom štáte, musíte vedieť, pochopiť, e, z čoho ste obvinení, čo tie doklady a dokumenty, ktoré vám predložia, znamenajú a aby ste boli v stave komunikovať s tou protistranou. To je naozaj zásadné a práve preto EÚ sa snaží e, aplikovať tu aj dohovor o ľudských právach ktorý ovplyvňuje legislatívu EÚ. Áno, máme tu slobodu prejavu v EÚ. V komisii som až poved- už povedala, áno, to budeme rešpektovať. Nechceme sa e, odkláňať od zásady nediskriminácia. Všetko, o čom hovorí dohovor o ľudských právach, je veľmi dôležité. Musíme pracovať veľmi tvrdom na to, na, tvrdom na tom, aby sa všetky tieto veci používali a to účinným spôsobom. A ak problémy vzniknú, musíme sa snažiť ich riešiť. No už a na záver. Vidím, že pán predseda poukazuje na to, že už e, sa nám kráti čas, že už sme ho vyčerpali. A to otázka Europolu. Povedali ste, že to je pomerne malá organizácia. No ja úplne s tým nesúhlasím. Europol sa veľmi rýchlo rozrastá, niektorí sa dokonca obávajú, že až príliš byrokratizuje ale v boji proti trestnej činnosti práve zdroje rôznych policajných orgánov sa spájajú a tým pádom vznikajú obrovské zdroje k dispozícii. E, zaznela tu otázka, že či nemá málo zdrojov, ale Europol a e, európske orgány plnia úlohu koordinácie spolupráce s ostatnými policajtnými zložkami. A v tom je práve ich sila. A v prípade policajnej spolupráce je potrebné zabezpečiť to, aby táto kooperácia, táto spolupráca a koordinácia bola čo najlepšia, eh, aby prinášala pridanú hodnotu tam, kde je to potrebné. V prípade európskych orgánov oni by sa nemali zapájať do toho, čo my sami doma si môžeme urobiť doma lepšie. EÚ musí fungovať tam len vtedy, kedy európska spolupráca prináša prinadú hodnotu. E, určite som zabudla spomenúť mnohé veci. Zazneli tu niektoré otázky, ktoré myslím spadajú do pôsobnosti iných ministrov a tie presuniem skôr, posuniem na ich stôl. E, nechcem e, zasahovať do ich pôsobnosti. A dovolte, aby som na záver povedala, že som veľmi rada, že sa mi dostalo takej pozornosti e, na tejto pôde. Budem len rada, keď, nás e-mailovo, e, keď sa na nás e-mailovo obrátite, na naše ministerstvo určite nájdeme e, spôsob, ako sa vaše otázky dostanú k tým správnym osobám, ktorí vám budú dobre vedieť odpovedať. A dúfam, že budeme vedieť bojovať proti trestnej činnosti e, efektívnejšie a riešiť tie otázky, ktoré sú tak dôležité pre tento výbor. Ďakujem. Minister, we really thank you. Pani ministerka, veľmi pekne ďakujeme za fantastický kus práce, ktorý ste tu odviedli touto prezentáciou a odpovedaním na otázky. Dúfame, že tento plodný dialog ďalej bude pokračovať. No a my budeme pokračovať, pretože tak ako pani ministerka povedala, jej kolega pán Tobias Bilstrom eh, tu bude dnes popoludní o tretej v našom programe máme teraz bod, o ktorom sme mali diskutovať teraz. Týka sa návrhu stanoviska na rozpočet na rok, rozpočtu na rok 2010. Ale keď vychádzame z toho, že už sme úplne vyčerpali čas na dopoludnejšiu čas zasadnutia, navrhujem, aby sme ukončili dopoludnejšie zasadnutie a rozpravu o rozpočte posunujeme po vystúpení pána ministra Bilstroma popoludní a e, ak súhlasíte s takýmto postupom, takže o tretej začneme. Pani Boskort, nech sa páči. Pán predseda, len, pro, len procedurálnu námietku. Máme, tu, máme teraz švedské predsedníctvo, ale mali sme už predtým české, francúzske predsedníctvo a nikdy minister, ktorý zodpovedá za eh, eh, smernicu o nediskriminácii. Tu nikdy nebol možno, že pán minister Sabony, eh, ktorý za to zodpovedá pani ministerka, keby mohla prísť na tento výbor, bolo by to dobre, pretože pretože to je vec, ktorou sa zaoberá tento výbor. Ďakujem. Áno, zaznamenali sme si to. V každom prípade